Okay, everyone, hello. Príjemné popoludnie. Navrhujem, aby sme začali s hlasovaním. Láskavo sa všetci posaďte, ak nechcete hlasovať postojačky, ale ak chcete hlasovať postojačky, nech sa páči. V každom prípade si vložte hlasovacie karty do zariadenia. Najmä pre prvý bod to bude dôležité, bude to len jedno jediné hlasovanie, budeme hlasovať elektronicky. prosím preto, aby ste si vložili hlasovacie karty do zahradenia. Takže prvý bod sa týka správy pána Zofoliho, ide monitorovanie na hlasovanie emisí CO2 a spotreby paliva nových ťažkých užitkových vozidel ide o dohodu v prvom čítaní s radou. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. And it is closed. Konec hlasovania. Prijaté. The second one is an Ďalej nasleduje námietka podľa článku 106 geneticky modifikovaná cukrová repa H71 Budeme teda hlasovať o námietke. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Opäť ďalšia námietka. Podľa článku 106 ide o povolenie maximálnych hladín reziduí cian, traniliprolu, rôznych ďalších látok alebo produktoch, v ktorých sa nachádzajú tvorom hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje otázka na zodpovedanie komisii. Ide o vykonávanie balíka predpisov o hospodárstve možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz nasleduje otázka na ústne zodpovedanie rade na tú istú tému. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz ďalšia otázka na ostatné odpovedanie komisii. Tentokrát ide o ochranu vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tá istá téma, otázka na no, zodpovedanie, tentokrát položená rade. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz sa dostávame k správe zlaté iniciatívy, kde vykonávanie smernice o ekodizajne. Začíname kompromisom 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 56 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 64, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 91 za, proti, zdržali sa. Overíme si 91. Otváram hlasovanie. Vy, pán Gerbrandy, hlasujete proti? Dobre, koniec hlasovania. S pánom Gerbrandym tak či tak to bolo však prijaté. Návrh 95. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 100. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 103. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 104 za. Proti? Overíme si 104. Otváram hlasovanie. Pán Gerbrandy, vy hlasujete proti. Dobre, koniec hlasovania. Ani teraz to nevyšlo. Teda pre pána Gerbrandyho myslím, je to prijaté. ITRE 6. Aha, tento je bezpredmetný, pardon. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 119. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté 121 za, proti, zdržali sa prijaté 122 za, proti, zdržali sa prijaté 123 za, proti, zdržali sa zamietnuté 125 za, proti, zdržali sa zamietnuté 126 za, proti, zdržali sa zamietnuté 127 za, proti, overíme si 127, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 17. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 129 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Mm, môžeme si to zopakovať ešte raz. 129, kto je za? Proti? Môžeme si to overiť, či to naozaj bolo zamietnuté. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Ospravedlňujem sa. Pani Jadvige, návrh 130, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 131 za, proti, zdržali sa prijaté. 132 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 133 a 134, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 135 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 136 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 137 za, Overíme si 136. Otváram hlasovanie. Zelení mi dnes dávajú zabrať. Koniec hlasovania. Prijaté. Pardon, 137 a 140. Kto je za? Proti. Overíme si. Nech sa páči, hlasujte. Už sa netrúfnem povedať, ako to bolo. Koniec hlasovania. Prijaté. 138, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 139 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 10, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 147 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. ITRE 8 za, proti, zdrža, overíme si tre 8, nech sa páči. Koniec hlasovania, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. E, ITRE 10 za, proti, zdržali sa. Overíme si ITRE 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. ITRE 11. Kto je za? Proti. Overíme si ITRE 11. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 12 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 159 za. Proti Overíme si 159. Zamietnuté. Kompromis 13 za. Proti zdržali sa prijaté 14 za. Proti zdržali sa prijaté. Na, ďalej nasleduje kompromis 15, kto je za? Proti zdržali sa prijaté kompromis 16 za proti, zdržali sa prijaté. Návrh 194, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si. Koniec hlasovania. Prijaté. 195 za. Proti tento je bezpredmetný, dobré. 196 za, proti, zdržali sa prijaté. 198 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 199 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ITR 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 2 za, proti, zdržali sa prijaté 3 za, proti, zdržali sa prijaté 4 za, proti, overíme si, otváram hlasovanie. Dohlasujte, prosím. Zamietnuté. Pán Kerbrandy už má hlasovaciu kartu, takže hlasuje elektronicky 5 za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti, zdržali sa prijaté 7, 12 a 13 to je za, proti, zdržali sa prijaté 8 za, proti, zdržali sa prijaté 9 za, proti, zdržali sa Deviatku si zopakujeme, overíme si ju elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 11 a 14 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 16 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 17 za proti, zdržali sa, overíme si. Konec hlasovania prijaté. Ďalej nasleduje 18. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 19 za. Proti zdržali sa prijaté. 20 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za proti zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 28 za, proti zdržali sa. Overíme si 28, nech sa páči. Dohlasujte prosím, prijaté. Návrh 30 za. Proti zdržali sa zamietnuté 31 za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 Dohlasujte prosím prijaté. 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté 39 až 40 za, proti, overíme si 39 a 40, nech sa páči. Prijaté 41 za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 proti, zdržali sa, prijaté. A to je všetko. Teraz budeme hlasovať o upravenej verzii. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujeme. Ďalej nasleduje politika súdržnosti a obehové hospodárstvo. Je to správa vlastnej iniciatívy. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 7 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 2 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 9 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 11 za proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdrža. Overíme si 21, nech sa páči. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Mm. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté.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 proti. Skontrolujeme si 48. A končím hlasovanie. Je to prijaté. 49 za, proti, zdržali sa prijaté. 50 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Záverečné hlasovanie, otváram hlasovanie. A končím hlasovanie, to prijaté. We vote on budeme hlasovať e, o správe z vlastnej iniciatívy stav vzťahov medzi EÚ a Čínou. Poznaniúci návrh 5 za, proti, držali sa, zamietnuté. 6 za, proti, držali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmenujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa prijaté, 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 18 za, proti zdržali sa zamietnuté, 19 za, proti zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti zdržali sa prijaté, 22 za, proti zdržali sa prijaté, 23 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti zdržali sa prijaté pozmeňujúci návrh 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijaté. 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa kontrola 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 38 e, e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúca 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 43 za, proti, zdržali sa prijaté 45 za, proti, zdržali sa prijaté 1 za, proti, zdržali sa prijaté 2 za, proti, zdržali sa prijaté 3 za, proti, zdržali sa prijaté a 4 za, proti, zdržali sa e, prijaté. A na konečné záverečné hlasovanie elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Kristi. It sounds long, Uh, the first vote on common provision. This, no? this is the first one? Common provision first. Which one goes first? The, the, this one. Now we are voting on... Teraz budeme hlasovať o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Máme tu o niekoľko strán ďalej 137, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmenujúci návrh 141 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 142 za, proti, zdržali sa kontrola 142. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 144 za, proti, zdržali sa prijaté 145 za, proti, zdržali sa kontrola 145. Takže končím hlasovanie. Je to prijaté. 146 za, proti. Kontrola 146. Končím hlasovanie. Prijaté. 149 za, proti. Zdržali sa prijaté. 151 za proti, zdržali sa zamietnuté, 152 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 153 za, proti, kontrola 153, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, je to zamietnuté, Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 162 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa prijaté. 165 za, proti, zdržali sa Bolo to za alebo proti? Skontrolujeme si 165. Otváram hlasovanie a je to 165. A končím hlasovanie. Je to prijaté 169 za, proti, zdržali sa prijaté 100 171 za, proti, zdržali sa prijaté, 172 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 173 za, proti, zdržali sa kontrola. Končím hlasovanie. Prijaté. 181 za, proti, zdržali sa, kontrola. Prepačte, ale ťažko sa to takto háda. Končím hlasovanie. Prijaté. 183 za, proti, zdržali sa zamietnuté 185 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 199 za, proti, Alde, chybami, 199 za, áno, je to prijaté, pozmenujúci návrh 200, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, e, 201 za, proti, zdržali sa prijaté, 203 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 204 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 205 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 206 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 207 za, proti, zdržali sa prijaté, 208 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 209 za, proti, zdržali sa prijaté, 218 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 21 e, za, proti, zdržali sa prijaté, 236 za, proti, zdržali sa prijaté, 237 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 238 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 239 za, proti, zdržali sa, nevidela som opäť ALDE 239 za, takže je to prijaté 240 za, proti. E, Skontrolujme si 240. Je to... Končím hlasovanie a je to prijaté. 241, to je za. Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 23 za. Proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 251 za. Proti, zdržali sa prijaté. 252 za, proti, zdržali sa prijaté. 253 za, proti, zdržali sa prijaté. 257 za, proti, zdržali sa prijaté. 258 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 260 za, proti, zdržali sa prijaté, 261 za, proti, zdržali sa prijaté, 263 za, proti, zdržali sa prijaté pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 2 za, proti, zdržali sa prijaté, Zvyšok e, pozmeňujúceho návrhu 2 e, odpadáva. Takže pozmeňujúci návrh 3 za, proti, e, zdržali prijaté. Pozmeňujúci návrh 5 a 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 8 a 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 12 a 13 proti, zdržali sa zamietnuté, 14, kontrola. Kontrola 12 a 13, dobre. 12 a 13, otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti. Ak, aspoň dve, e, ak nie 4 politické skupiny nič neukázali, takže 14 za, proti, zdržali sa. ENF e e, sa zdržiava. Kontrola. Kontrola 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa, prijaté 17 za, proti, zdržali sa, prijaté 18 za, proti, zdržali sa, kontrola 18. Končím hlasovanie. Prijaté. 19 za, proti, kontrola 19. Končím hlasovanie. Prijaté. 20 za,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 different. It's adopted. Je to prijaté. Ďakujem, pán Eichhout. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, kontrola, jednotky. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté, 44 za, proti, zdržali sa, prijaté, 46, eh, 5 za, proti, zdržali sa, prijaté, 46 za, proti, zdržali sa, prijaté 47 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté pozmenujúci návrh 55 za, proti zdržali sa zamietnuté 56 za, proti zdržali sa prijaté 60 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 9 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijaté, pozmenujúci návrh 64 za, proti e, zdržali sa prijaté, 66 za, proti kontrola 66, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 7, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmanejúci návrh 77. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté, 81, eh, pardon, kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté, 81 za, proti, zdržali sa prijaté, 83 za, proti, držali sa prijaté. 98 za, proti, držali sa prijaté. 101, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa kontrola 102. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 113 za, proti. Kto je za? 113 proti, zdržali sa prijaté. 114 mm, za, proti, zdržali sa prijaté. 118 za, proti, zdržali sa prijaté. 119 za, proti, zdržali sa prijaté záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. It's closed and it is adopted. Thank you very much. And now we are voting. To prijaté. Ďakujem. A teraz budeme hlasovať ďalej o spoločn- e, nariadeniach, o spoločných ustanoveniach. Pozmeňujúci návrh 13, to je za, e, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 3 za, proti zdržali sa zamietnuté 4 za, proti zdržali sa zamietnuté 5 za, proti zdržali sa prijaté 5. Všetci teda hlasovali za 6. A 6 nehlasujeme 7 za, proti zdržali sa zamietnuté. 8 e, zamietnuté, 10 za, proti zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti zdržali sa zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Yeah. And it is close and it is adopted. Prijaté. Kto hlasoval proti? Prosím vás. To je všetko. Výborne. Neviem, ako to vezmete, ale týmto sme ukončili hlasovanie a zároveň aj našu schôdzu na dnes popoludní. Takže všetkým vám želám príjemné popoludnie. Zajtra ráno sa vidíme, prosím, o 9. Viete, pán komisár Andrukaitis upozorňuje, i hneď ráno o 9.00 pôjde o potravinovú legislatívu. Bude to zaujímavé.